Ideme k vysvetleniu hlasovania. Požiadam kolegov, ktorí opúšťajú sálu, aby to urobili v čo najtichšie. Euh, Mám tu 6 žiadostí o slovo. A začneme odporúčaním pani Ajuzo Pán Kati na jednu minútu. Veľmi pozorne si vás vypočujeme. Person. The Convention on Ďakujem pekne. Tento dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočichov a rastlín je významným medzinárodným nástrojom, ktorý na základe tohto návrhu umožňuje aj EÚ, aby sme sa k tomuto dôležitému nástroju pripojili. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby obchodovanie s divokými rastlinami a e, živočíchmi a e, zvieratami teda e, nejakým spôsobom neohrozoval ich samotné prežitie, pretože momentálne tie tlaky sú veľké. Obchodovanie s tými zvieratami a rastlinami samozrejme to je medzinárodného charakteru a preto aj tá spolupráca pri ochrane niektorých živočíšnych rastlinných druhov musí byť medzinárodného eh, charakteru. Keď sa znižuje biodiverzita, má to dopad aj na ľudí, aj na ekonomiku na celom svete. Je to proste záležitosť, ktorá je veľmi vážna. My ako poslanci za Sinn Féin podporujeme tento, toto uznesenie. Ďakujem pekne. Ďalej pani Kineči, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Dohovor CITES ochraňuje asi 50 tisíc druhov flóry a fauny, ktoré sú ohrozené vymretím EÚ týmto urobilo významný krok nielen preto, že sa stávame plnohodnotným členom dohovoru a môžeme zohrať aktívnu úlohu v tej, tomto dohovore, ale aj preto, že EÚ bude musieť pred, prebrať vedúcu úlohu aj v environmentálnej oblasti, hlavne v boji za biodiverzitu kde EÚ má skutočne najlepšiu legislatívu. Treba zabrániť medzinárodný obchod s exotickými druhmi. E, tento obchod prináša milióny eur zisku. E, vieme, že EÚ e je prvým importérom a tiež mm, dovozcom napríklad hadoboa alebo mačkovitých šeliem. Tiež sa obchoduje s mnohými ďalšími druhmi flóry a fauny. Tento dohovor len musí posilniť boj proti ilegálnemu obchodu a preto som hlasovala v prospech tohto odporúčania. Ďakujem. Na jednu minútu pani Gerling. Poprosím všetkých, ktorí ešte stoja v chodbičkách, aby opustili sálu. Thank you. I support the accession of the... Ďakujem. E, podporujem to, aby sme sa pridali k dohovoru CITES 28 členských štátov už sú členmi, čiže vlastne čo navyše e, bude znamenať, keď aj EÚ ako taká vstúpi e, do tejto organizácie. Ja som sa nikdy e, nezúčastnil na stretnutí CITESu, ale bolo mi povedané, že nie všetky členské štáty e, vystupujú rovnako na tých stretnutiach, e, hoci ten dohovor podpísali spoločne, skôr majú teda odlišné názory. Takže toto je pre nás príležitosť eh, podpísať eh, tento dohovor aj ako EÚ a tým pádom eh, môžeme zastúpať všetkých európskych občanov v tejto veľmi dôležitej téme. Obchodovanie s exotickými druhmi je tretí najväčší na svete po drogách a ľudských bytostiach a Eh, práve preto by sme aj my ako EÚ mali v tejto veci postupovať spoločne. Ďakujem pekne. Pán Jar, jedna minúta. Ja, Dank. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že všetci sa zhodneme v tom, že je dobré, že Európska únia pristúpila k tomuto dohovoru. Samozrejme, môžeme si položiť otázku, prečo až teraz. Pravda je taká, že doteraz to nebolo možné. Uh, iba členské štáty a nie združenia mohli sa pridať k dohovoru a od novembra 2013 je to možné a som rád, že sme sa chopili tejto príležitosti spoločne ako Európska únia eh, hodiť svoj hlas na misku váh a ako to povedala kolegyňa, treba to aj využiť. Myslím si, že je to teda dobrý deň pre ohrozené ohrozenú zvieraciu ríšu. Dohovor sa stojí na 35 tisíc druhov e, a naozaj ešte veľa sa e, tu deje negatívneho. Európska únia samozrejme musí platiť aj svoje členské príspevky a o to sa vlastne znížia člens- príspevky členských štátov, čiže je to dobrá správa pre členské štáty EÚ, musia teraz platiť menej, pretože e, členské príspevky preberá Európska únia. Ďakujem. Ďakujem. Pán na jednu minútu. Ďakujem pekne. Podobne ako kolegovia, vítam to, že pristupujeme k tomuto dohovoru, ale mám ešte jeden ďalší dôvod v porovnaní s nimi. U nás e, doma máme tiež jeden ohrozený živočišný druh a to je proeurópsky konzervatívec, oni e, majú veľa predátorov vo svojej vlastnej e, krajine. Myslím, že by mali byť tiež pridaní na zoznam ohrozených druhov a mali e, by byť veľmi, veľmi pozorne chránení práve pred týmito agresormi z ich vlastnej strany. Ďakujem. Ďakujem. Pán Hanan na jednu minútu. Ďakujem pekne. Obchodovanie nie je vždy nepriateľom ochrany zvierat a rastlín. Pokiaľ ľuďom dáte dobrú motiváciu, aby vnímali e, takéto druhy ako obnoviteľný zdroj, tak môže to byť práve naopak pozitívne. Už sme tu spomínali, čo sa napríklad stalo so slonmi e, v Kenii. Tam sa e, vlastne zakázalo absolútne, obchol, absolútne obchodovanie a potom malo to negatívne dôsledky v porovnaní so Zimbabwe, kde tie počty išli hore, e, pretože ľudia mali dobrú motiváciu tých slonov vnímať ako e, pozitívny zdroj mm, živobytia, pretože nejde tu vlastne o CITES. My sme to už podpísali, aký, podpísali ako 28 členských štátov, čiže tam problém nie je. Ide iba o to, aby Európska únia čoraz viac e, vystupovala aj v mene členských štátov. To je to, čo vám naozaj ide. E, čiže toto je vec, ktorú si každá krajina dokáže e, ošetriť samotne v rámci vlastných demokratických postupov. Hm. Pour conclure, monsieur... A na záver pán Demesmaker. Dank u, mevrouw de voorzitter. Collega's, de illegale... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, nelegálny obchod so živočišnými druhmi je svetovým modelom a potrebuje na riešenie medzinárodný prístup. A CITES je najlepší a najvýznamnejší nástroj. Ide o prežitie najviac ohrozených druhov, ale ide aj o našu bezpečnosť a mier. Nelegálny obchod s týmito druhmi a zderivovanými výrobkami prináša e, miliardové obraty a veľmi často ide e, o to, že tieto financie sa neskôr používajú na financovanie terorizmu. My absolútne podporujeme pristúpenie k CITESu. Doteraz sme mali len Eh, úlohu pozorovateľa a naše plnohodnotné členstvo nám umožňuje vystupovať v tomto dohovore veľmi transparentne a budeme eh, sa vyjadrovať a môcť oveľa silnejšie a prijaviť náš hlas. A teraz prerušujem plenárne zasadnutie do 15. a želám všetkým dobrú chuť k obedu. Ils Oui, mm. no d'accord.